Ďakujem. Vážení poslanci, predsedovia výborov, ďakujem za všetky vaše otázky. Počas posledných týždňov som sa stretol so všetkými politickými skupinami, ako aj s koordinátormi tieto diskusie mi pomohli zamerať sa na tie skutočné problémy, ktoré som uviedol na začiatku tohto vypočutia. Digitálny sektor má veľmi významnú úlohu pri podpore rastu, tvorbe pracovných miest a investíciách v EÚ. Digitál a IT je všade každý deň sa vyvíjajú, rozvíjajú a Európa musí s tým držať krok ak ma potvrdíte vo funkcii podpredsedu komisie zodpovedného za digitálny trh, tak jeho dobudovanie v Európe bude mojou kľúčovou prioritou, tak ako je to uvedené v politickom usmernení, ktoré vydal e, zvolený predseda komisie Juncker. Dosiahnutie tohto cieľa mi pomôže nielen posilniť naše hospodárstvo a vytvoriť nové pracovné miesta, Okrem toho ešte zlepší aj každodenný život našich občanov a konkurencieschopnosť európskych firiem v digitálnom veku, v digitálnej ére. A znamená to podporovať európsky digitálny priestor, zmenšiť právnu neistotu a vytvoriť spravodlivé <coughs> podmienky pre všetkých. Znamená to budovanie dôvery v online prostredie posilnením kyberbezpečnosti a ochrany e, súkromných aj obchodných údajov. Znamená to odstránenie mnohých prekážok, ktoré sú dôvodom súčasného fragmentovaného, rozdrobeného digitálneho trhu. Myslím si, že digitálny jednotný trh je to, čo podnikatelia aj občania naozaj chcú. Vysokorýchlostné prepojenie pre všetkých, žiadne cezhraničné prekážky, a to všetko podporuje moderná, prepojená, spojená infraštruktúra. Aby sa naplnili očakávania a požiadavky občanov EÚ, hodlám pracovať čo najtransparentnejším spôsobom v konzultácii, v spolupráci, v partnerstve a v duchu vzájomnej dôvery s vami budem udržiavať konštantný dialog so všetkými výbormi. Ďakujem vám. Kan, pán kandidát, chcem sa vám znovu poďakovať za to, že ste boli na takomto dlhom hearingu a určite ste si v posledných týždňoch veľmi neoddychli a určite ste pokryli mnoho tém, ktoré sú dôležité pre náš výbor. Takže ja som z výboru pre vnútorný trh, ktorý zodpoveda za digitálny jednotný trh, ale mi bolo jasné, že kolegovia nie z tohto výboru, ale aj z celého parlamentu vidia digitálny svet ako vec, ktorá nežije v inom priestore Vidia to ako vec, ktorú potrebuje naša ekonomika na to, aby mohla rásť a myslím si, že digitál ovplyvňuje všetko, čo, na, čo budeme robiť v budúcnosti a my sme pripravení e, sa zmocniť tejto témy, aby sme zabezpečili e, vybrujúci bezpečný digitálny svet. Takže sa tešíme na vaše posúdenie zajtra. Nemusíte mať ďalšie verejné vypočutie pred tým, ako vás posúdime. Nemusíte sa zúčastniť. Ak chcete mať online komunikáciu, to je fajn, ale naše hodnotenie vychádza z dnešného hearingu a nie z budúcich verejných hearingov, ktorý ste slúbili viesť s občanmi. A teraz budeme mať zajtra o 11. stretnutie koordinátorov a výbor bude mať súčasť, bude mať predtým ešte diskusiu. 6Q2 je posúdenie zajtra o 11. o tom, ako ďalej pokračovať. Ďakujem ešte raz kandidátovi za jeho účasť.